Chers collègues, je vous invite à regagner vos places. Kolegovia, prosím, zaujímite e, opätovne svoje miesta. La séance est ouverte. Otváram naše zasadnutie. ak nemáte námietky, vychádzam z toho, že náš výbor prijíma e, zápisnicu z posledného stretnutia. E, na vedomie vám chcem dať e, rozhodnutia, ktoré prijali koordinátori 3. februára v Štrasburgu. Poprvé, rozhodlo sa zažiadať na, začl- na základe článku 54 k, týkajúceho sa e, rozpočtovej kontroly financovania e, mimovládnych e, organizácií z rozpočtu e, parlamentu. K tomu má byť potvrdený spravodajca a ten bude zo skupiny SAD. Neviete ho ešte? Nie. Ďalej sa pripraví stanovisko k správe AFET-AFKO, ústavné, právne a inštitučné E, e, dopady spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Možnosti, ktoré nám prináša Lisabonská zmluva. Keďže nebol kandidát, koordinátori sa rozhodli e, prideliť túto správu predsedovi. Ďalej správa z výboru pre, roz, pre rybolov, kde ide o manažment rybolovných flotíl v najzdelenejších oblastiach spravodajca bude ešte potvrdený, ale bude zo skupiny EPP. Pán Fernández sa dnes ospravedlnil. Je tu iný kandidát, viete už meno, za EPP? Viete, kto to bude? Nie? Rozhodnutia ďalej sa prijalo, že sa e, spraví ďalšia správa, uspôsobenie terajšieho inštitucionálneho rámca, je to výbor AFKO Spravodajca bude zo skupiny EPP a ešte bude vybraný, vybratý. Ďalej pripraviť stanovisko k správe AFETu na tému politiky, bezpečnostnej politiky a spoloč, spoločnej obrannej politiky. A keďže nie je to kandidátov, zasa sa vybral predseda a výboru ako spravodajca. Ďalej prerozdelenie správ k ďalším oddielom rozpočtu až do konca legislatívneho obdobia, ako aj pre rozpočet 2010 e, sa vráti táto správa k skupine zeleným. E, za rok 2018 EKR 19 EPP a 2020 e, SAD. A tiež sa rozhodlo vymenovať pána Taranda za spravodajcu pre rozpočet ďalších oddielov na rok 2017. Tiež sme rozhodli, že účasť e, v pracovnej skupine pre finančnú pomoc sa rozhodne na úrovni politických skupín, pretože treba zachovať určitú rovnováhu. A tiež sme rozhodli e, predlžiť e, kontrakt špeciálneho poradcu pre výbor regionov auditorský výbor v tejto, v tejto inštitúcii. Toľko tak k rozhodnutiam z 3. februára v Štrasburgu zo stretnutia koordinátorov, ktoré som bol poverený vám komunikovať. Teraz sa vrátim k zápisnici, alebo teda mm, zápisnici k konferencii pre, počas eh, holandského predsedníctva 28. januára v Amsterdame. Išlo o konferenciu zasvetenej E, rozpočtovému postupu. Holandské predsedníctvo usúdilo, že treba kolektívne uvažovať o podmienkách, v akých, e, za akých diskutujeme e, rozpočtové návrhy, teda v akom prostredí chceme vidieť viacročný finančný rámec a ďalej samozrejme tiež revíziu viacročného finančného rámca. Predsedníctvo, e, na, ktoré nás uvítalo, nám ukázalo e, zložitú situáciu spojenú s krízou, pretože viacročný finančný e, rámec uzatvára rozpočet do veľmi tesného, tesnej kazajky a zostáva len veľmi málo priestoru na nástroje flexibility. Takže naozaj ra, ra, v rannej časti sa e, prezentovali jednotliví zástupcovia. My sme boli zastúpení. Viacerí z nás boli prítomní. Pani Gardia Zabal, pán Fernández, ďalej pán Levandovský a potom ďalej viacerí ďalší členovia iných výborov. Ráno začali sme workshopom Prvý workshop sa týkal definovania toho, čo by sme mohli nazvať ideálnym rozpočtom. Druhej, druhá skupina sa zaoberala financovaním rozpočtu za účasti e, e, Mária Montiho, ktorý predseda e, skupine na vysokej úrovni. Tretia, tretí workshop chcel zodpovedať na otázky, ako by sme mohli zabezpečiť financovanie priorít, menovite hlavne za e, výnimočných okolností a štvrtý ateliér, alebo teda e, workshop, sa zaoberal negociačným postupom e, k rozpočtu, samozrejme tiež viacročný finančný rámec, ale aj každoročný rozpočet a pozmenujúce návrhy k tomuto rozpočtu a vzhľadom, alebo teda na v rámci týchto štyroch workshopov konferencia e, všetkých tých e, e, účastníkov zlúčila po obede. Podpredseda, podpredsedkynia Georgieva bola, ktorá s veľkým presvedčením nám, nám chcela osvetliť problematiku a Snažili sme sa vyvodiť závery e, v záverečnom zasadnutí popoludní a tieto závery sú v desiatich bodoch. Prvý bod, ten je ten, že by sme mali polarizovať politiku viacročného finančného rámca s jasným e, zameraním na to, aby sa zabezpečila pridaná európska hodnota. Je pravdou, že e, podstatná časť európskych zdrojov pochádza e, z, z od krajín, krajín. Cieľ je to len 10 takže čo skoro nebudú už predstavovať tieto časti skoro nič, takže členské krajiny veľmi pomaly chcú si siahnuť do vlastných vrecák a 40, eh, pardon, 80 eh, našich rozpočtu, našeho rozpočtu eh, sa vracia do štátov cez sociálne či kohezné fondy alebo cez spoločnú poľnohospodárskú politiku. Treba overiť, aby sme mali pridanú európsku hodnotu. Druhá, druhá myšlienka je tá, že by sme mali viacročný finančný námec zohľadniť demokratickým a transparentným spôsobom. Inými slovami, mali by sme dbať o tom, aby e, sa prihováral ten rozpočet k Európanom. Nie je toto najjednoduchšie e, cvičenie. Každý týždeň v mojom volebnom okrsku mám problémy toto vysvetľovať. Keď sa pozrieme na osobitné problémy, e, krízové problémy, osobitné problémy e, jednotlivých satelitov toho rozpočtu, trastových fondov, rozpočtových nástrojov, pokiaľ ide o migráciu a Turecko. Ako, ako znie otázka, sprehľadniť rozpočet, aby bolo čitateľnejší Európánom. Tretia informácia, Nemali by sme pridávať dodatočné e, dane, e, aby sme mali prínos vlastných zdrojov. inak povedané, ak sa majú reštituovať vlastné zdroje, tak tie e, dane, ktoré bude Európsky parlament odhlasovávať, by nemali byť také, ktoré by mali dopadnúť na, na poplatníkov a ktoré by nemali pridať poplatníkom ďalšie dane nad rámec národných daní. Ak teda e, si želáme európske dane, ktoré by mal Európsky parlament odhlasovávať, e, treba dbať na to, aby korelačne presne na euro príspevky, ktoré platia členské krajiny alebo miestne samozprávy, aby sa tie zase príslušne o rovnakú čiastku znížili. A štvrtá, e, štvrté posolstvo, potrebujeme pridanú hodnotu dostatočnú pridanú hodnotu, ktorá pribudne k týmto zdrojom a ktorá bude flexibilná. To znamená, musíme vedieť e, vo výnimočných situáciách siahnuť po vlastných zdrojoch, aby sme neodkladne reagovali na očakávania, ktoré sformuluje Európska únia. Piaté e, posolstvo, budeme potrebovať prístup globálny, Eh, jeho celku na modifikácie, eh, pokiaľ ide príjmy a výdavky, dbajúc na to, aby sme mali taký simultánny a globálny pohľad na tú časť výdavkovú, pokiaľ ide o príjmovú časť alebo hemisféru. Malo by tu byť jasné prepojenie medzi otázkami práce na eh, zdrojoch a na výdavkoch šieste posolstvo. Potrebovali sme väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o budúci e, viacročný finančný rámec. Strop e, zdrojov by nemal byť e, postihnutý viacerými linkami projektov, programov, špecifikáciou po kategóriách. Mali by sme mať dostatočný nárazový priestor, aby sme mali autentickú flexibilitu. Od e, migračnej krízy ma, sme dobre povolaní e, vidieť, do akej miery e, sme zastihnutí, keď prídu tie či one udalosti. Ďalšie posolstvo. Mali by sme sa častejšie a vo väčšej miere snažiť používať flexibilné finančné nástroje, založených na pridanej hodnote pre Európsku úniu. E, to znamená, že treba mať páky, e, nástroje flexibility. To by mohol byť príklad, napríklad Európsky fond pre strategické investície. 8. posolstvo mali by sme vedieť e, sa obrátiť alebo mať nástroj e, na zhodnotenie alebo využiť dobré využitie našich e, e, prostriedkov, aby naše výdavky boli užitočné, aby boli pridanou hodnotou a aby to bolo v súlade s cieľmi, ktoré sledujeme. Deviatý element, poučenie. Trvali sme na pridanej hodnote a je teda veľmi dôležité, aby sme mohli definovať, jasne definovať, čo je to vlastne pridaná európska hodnota. Po desiate, a to je posledné posolstvo alebo poučenie, v rámci viacročného finančného rámca, ktorý bude, príde, by sme mali e, vyjednať e, pochopiť, čo je tá pridaná hodnota vzhľadom na tieto ciele a zmobilizovať prostriedky nevyhnutné na dosahovanie týchto cieľov. Takže toľko v niekoľkých slovách. To je vlastne taký, taký, taký sumár lapidárny, ktorý som vám poskytol. Viacerí ste boli na tomto stretnutí, tak určite môžete sa vypodeliť s nami, ak chcete, s vašimi pozorovaniami či komentármi k tomuto stretnutiu. Nech sa páči presidente. ha hecho perfectamente un resumen. Ďakujem pekne. Myslím, že to bol vynikajúci súhrn eh, týchto tém, o ktorých sa tam hovorilo na tejto konferencii. Je pravda, že to naozaj bol len súhrn a tí z nás, ktorí eh, pracovali v jednotlivých pracovných skupinách, absolvovali veľmi zaujímavé diskusie, pričom niektoré pre nás boli inšpiráciou a vďaka nej sme získali prehľad, do akej miery eh, a nakoľko ďaleko sú niektoré vlády ochotné zájsť. Mňa dosť prekvapilo, že takmer nikto nehovoril o revízii aktuálneho finančného eh, rámca a komisia sa namiesto toho venovala o mnoho viac eh, teoretickým diskusiám o finančnom rámci, ktoré vychádzali z predchádzajúcich rokovaní. Väčšina zástupcov sa mm, zhodla zjavne na tom, že aktuálne platný rámec je schválený a musíme ho akceptovať až do roku 2020. Mňa to znepokojuje, pretože podľa mňa je mnoho otázok, ktoré by sa dali klásť v súvislosti s, novým, s aktuálnym pracovným rámcom. Ja som sa venovala téme, ako financovať nové priority. A my sme sa venovali v zásade eh, najmä flexibilite v viacročnom finančnom rámci a to je všetko. Nikto sa nesnažil zamyslieť nad tým, či by sa malo sprístupniť viac prostriedkov, či by aktuálny um, viacročný finančný rámec mohol byť považovaný vôbec za dostatočný a pritom nemáme prostriedky, eh, z ktorých by sme pokryli eh, potreby um, naliehavých zdrojov Venovali sme sa iba výlučne téma flexibility, aj keď všetci isté, že podporujeme väčšiu flexibilitu. Nedá sa rozhodnúť o podrobnostiach o tom, či flexibilita znamená presúvanie prostriedkov z jedného programu do iného, kde je potreba nelihavejšia, alebo či znamená, že by sme mali viac finančný rámec na 7 rokov a prispôsobovali by sa e, novým hrozbám, novým udalostiam, bez toho, aby sa stiahovalo financovanie z nových programov. Bola to síce iba predbežná diskusia, nebol čas na nejaké podrobné analýzy. Nehovorili sme ani o ďalšom finančnom rámci, ale mňa znepokojilo aj to, že aspoň v našej pracovnej skupine sa kladol dôraz na finančné nástroje. V diskusii sa viackrát objavilo, že je Junckerov eh, investičný plán naozaj vynikajúcim nástrojom na vyriešenie všetkých eh, ťažkostí a problémov. Že je to najefektívnejší spôsob, ako nakladať s finančnými prostriedkami a že do budúcna by sa náš, roz, náš rozpočet a viedzoročný finančný rámec mal v podstate zmeniť na ako si rozpočtové položky, ktoré by potom spolu zostavili eh, finančný investičný plán podobný tomu Junckerovmu a my pritom podľa mňa nemáme dostatok informácie o tom, či tento Junckerov plán naozaj je dobrý, či bude úspešný. Aj keď sa možno zdá byť dobrý, nevieme, či naozaj bude úspešný. Ja si myslím, že európsky rozpočet by nemal pozostávať len a výlučne z finančných nástrojov. Hovorili sme totiž o nich aj vo výbere rozpočet a jasne sa ukázalo, aj diskusia o Junckerovom pláne ukázala, že tieto nástroje sú e, reálne využiteľné v niektorých prípadoch, v niektorých oblastiach, v niektorých sektoroch, ale nie sú vhodné na financovanie prostredníctvom dotácií. Myslím si, že túto diskusiu budeme musieť absolvovať v najbližších rokoch. To je podľa mňa dosť nebezpečné. Nemôžeme aspoň teda takto vníma socialistická skupina, nemôžeme zmeniť európsky rozpočet na taký, ktorý bude výlučne pozostávať len z finančných nástrojov. Každý projekt, každá jedna trhová situácia, každá jedna finančná situácia si vyžaduje iné nástroje. Niektoré sa dajú nájsť na trhu, niektoré budú musieť byť eh, čistými dotáciami, napríklad plnospodárstvo. Vidíme, že jeden prístup, ktorý sa dá e, využiť v oblasti e, SPP, možno nie je vhodný pre iné sektory. V našej pracovnej skupine sme sa tejto téme venovali dosť podrobne. Neustále sa uvádzal príklad Junckerovho plánu. Podľa mňa Situácia nie je taká, ako sa popisuje. Toto nie je ideálny nástroj na riešenie všetkých problémov v najbližších 5 rokoch. V každom prípade konferencia to bola zaujímavá. A je pravda, že prostredie, ktoré tam panovalo, bolo trošku osviežujúce, bolo trochu iné. Boli tam zastupcovia aj rôznych eh, mimovládok, ministerstiev, auditorských organizácií. Atmosféra bola naozaj veľmi uvoľnená. Dalo sa otvorene diskutovať zvažovať rôzne aj inovatívne nápady do budúcna. Zazneli tam teda dosť um, odlišné názory a práve v tomto procese vypracovania nových e, TS pre ďalší vieročný finančný rámec e, by bolo vhodné uvedomiť si aj takéto rôzne iné alternatívne postupy do budúcna. Pán Levandovský? Ja by som na úvod povedal, že som nadobudol veľmi podobný dojem ako EIDER. Konferencia, ktorá bola podľa mňa veľmi dobre zorganizovaná, mala vysokú účasť, sa venovala podľa mňa dosť ďalekej a vzdialenej budúcnosti, aj keď podľa mňa je veľmi akútne venovať sa aktuálnej strednodobej revízii viacročného finančného rámca a tiež rozpočtom na roky 18-19. Čo sa týka samotného obsahu, zdá sa, že súčasnou mantrou je pridaná hodnota vo všetkých rôznych jazykoch a podobách. Ja som si všimol, že ja som si napríklad všimol, že všetko to, čo sa týka miestnych aspektov, napríklad miestnych výdavkov na hospodárstvo, neprestavuje pridanú hodnotu. A to je podľa mňa veľmi zjednodušené vnímanie, pretože aj výdavky na takejto miestnej úrovni predstavujú pridanú hodnotu z hľadiska nášho postoja k zjednotenej Európe. Ale Neustále sa opakovala iba táto mantra, teda pridaná hodnota vo všetkých rôznych podobách. Ja súhlasím s Edere v tom, že flexibilita je potrebná, ale tiež súhlasím aj v tom, že je tu snaha, aby sa prístup založený len na finančných nástrojoch posunul na vyššiu úroveň, na multiplikáciu týchto finančných nástrojov. Ja si myslím, že Junckerov plán naozaj bude fungovať v severnej časti Európy, v tých severských krajinách. To je teda môj predpoklad. A možno nebude až tak dobre fungovať v krajinách, kde sú vážnejšie problémy s dostupnosťou dlhodobého financovania. Teda nemôžeme sa venovať téme budúcnosti európskeho rozpočtu vychádzajúc z toho, že e, granty nahrádia len finančné nástroje, ktoré budú vychádzať z modelu Junckerho plánu. Toto podľa mňa fungovať nebude. Si, madame Claire Moody, je crois que vous étiez présente aussi. Pani Claire Moudy, myslím, že aj vy ste boli prítomná na tejto konferencii. Nie, žiaľ nie. Uh, just following up on the comments. Ale by som nadviazala na kolegov možno ešte trošku um, výraznejšie podporíme argumenty. Pokiaľ ide o fond FC a to, čo povedala aj Eder, aj kolega Levandovský, myslím, že to, čo ste povedali vy, že sa musíte definovať pojem pridanej hodnoty, to sa podľa mňa vzťahuje aj na plán FC. Musíme sa presvedčiť, či tá pridaná hodnota bude spočívať v kvalifikačných kritériách FC a či tieto budú naozaj splnené. A po druhé, to sa netýka len tejto konferencie, tam sa hovorilo o tom, že fond FC už preukazuje, že práve tento prístup multiplikácie je jediným vhodným prístupom k európskemu rozpočtu, podľa mňa. V týchto fázach je príliš skoro niečo také posúdiť. Budeme musieť získať podrobnejší prehľad o tom, nakoľko sa táto metóda osvedčí a tiež čo sa bude musieť finovať, e, financovať e, z dotácií a čo sa bude môcť pokryť e, týmito multiplikátormi. A to sa netýka len hospodárstva, to sa týka horizontu 2020 a rôznych iných oblastí. Budeme teda musieť naďalej využívať aj formy grantov o financovaní čo sa týka celého koncept, konceptu pridanej hodnoty, myslím, že si musíme jasnejšie uzrejmiť definíciu tohto pojmu, aj čo sa týka aktuálnych dopadov, aj dopadov do budúcna. Myslím, že to je veľmi dôležité. Naozaj ma zarilo, že sa to objavilo tak často v týchto diskusiách. A ešte posledná vec, čo sa týka tých desiatich záverov a tiež diagnózy problémov Myslím, že čo sa týka diagnózy, v tomto nie sú medzi nami žiadne spory, v tomto sa zhodneme, ale čo sa týka hľadania riešení, tam možno veci vnímame trošku odlišne. Keď sa pozeráme na flexibilitu, musíme explicitne uznať, že jedna z výhod európskeho rozpočtu je práve jeho stabilita a predvídateľnosť pre všetkých zúčastných aktérov teda keď hovoríme o tom, ako do systému zapracovať flexibilitu, nesmieme zabúdať, že táto predvydateľnosť je mimoriadne dôležitá tiež, okrem flexibility. Merci, mad- Ďakujem pekne. Pani Toma, ktorá tiež bola prítomná v Amsterdame. Ďakujem, pán predseda. Ja som si nemohla vypočuť všetkých rečníkov a preto budem hovoriť naozaj stručne. Predpokladám, že už veľa z toho, čo som chcela povedať, už kolegovia povedali. Mňa tiež veľmi prekvapilo, že všetci hovorili o ďalšom viacročnom finančnom rámci a nikto nehovoril o revízii aktuálneho rámca. To nás naozaj posunulo akoby na úplne inú planétu. Ako už povedal pán Levandovský a mnohí ďalší zrejme. Neustále sa hovorilo o E, tomto pojme pridanej hodnoty. Ja sa však obávam, bohužiaľ tak, ako povedala pani Mudy, zrejme sa všetci nezhodneme na definícii tohto pojmu. A práve preto v celé veci nemáme príliš jasno a nepohybujeme sa na príliš racionálnej rovne, podľa mňa. Pán Fernández napríklad v našej pracovnej skupine, kde sa hovorilo o rozpočtových zásadách. Hovorilo sa tam o solidarite. Myslím, že z tých 12-15 skupín asi iba naša hovorila o solidarite. A pritom solidarita je súčasťou rozpočtových zásad Európskeho spoločenstva. Mali sme pocit, že všetci ostatní na tento pojem ale zabúdajú. A e, ďalšia um, červená palička sa týkala flexibility v rozpočte. Myslím, že vidíme, že flexibilita je užitočná, keď sa hovorí o um, príliš vysokom nastavení rozpočtu. Vtedy je isté, že flexibilita želateľná. Chceme, aby bola možnosť ju využiť. Pani Gardia Zabal už hovorila o tom, že zrejme bude nutné stiahnuť e, financovanie možno z iných e, programov, napríklad Horizon 2020, aby sa možno zapchali diery inde. Mne sa páčili závery pána Montyho, ktorý spomenul, že pojem flexibilita zjavne si získala podporu všetkých e, zúčastnených, aj keď un, rozpočet únie je v deficite, tam sa flexibilita necení na takej úrovni, ako na úrovni národných rozpočtov, keď sú v deficite predseda. E, on tvrdil, že je viac flexibility v európskom rozpočte ako v národných rozpočtoch. Aspoň teda, že by malo byť pán Kolmely, ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Žiaľ, ja som sa nemohol zúčastniť tejto konferencie v Amsterdame, ale Veľmi ma zaujímajú vyjadrenia niektorých kolegov, na nej, najmä pani kolegyne Gardie Zabala, ale aj pána kolegu Levandovského, ktorý, ak som to správne pochopil, konštatujú, že možno fond FC predsa len nie je tým e, zázračným nástrojom, za ktorý ho niektorí označujú a ktorým dokážeme vyriešiť všetky problémy v EÚ. Možno by som ešte mohol pripomenúť, že keď sa hovorilo o fonde FC, podľa mňa vo výbore pre rozpočet sme mali jediného rečníka, ktorý sa postavil kriticky k fondu FC a všetci ostatní vtedy naozaj hovorili veľmi oslavne o tomto fonde. Spomínam to preto, že možno pri ďalších eh, diskusiách by sme možno aj v úvodnejších fázach mali byť odvážnejší, hovoriť kriticky. Vy ste to spomenuli tiež, pán predseda. Ide tu totiž aj o transparentnosť nášho rozpočtového konania v očiach občanov. Ja si naozaj neviem predstaviť, ako by transparentnosť stúpla, keby sme do budúcna príliš veľa rozpočtových prostriedkov vkladali do všeobecných eh, rezerv a potom sa to presúvalo do rôznych inštitúcií a tam by sa potom rozhodovalo o využití týchto prostriedkov. To by nezvyšilo ani transparentnosť, ani by to nezvyšilo možnosti kontroly. Isté, že je tu na mieste otázka, nakoľko flexibilný má byť rozpočet. Ak Chceme, aby všetko bolo maximálne flexibilné. Rozpočtové rokovania budú výrazne obmedzené, ale neviem, ako by sa to potom mohlo nastaviť tak, aby um, aj parlament mal možnosť plniť e, svoje úlohy a právomoci. Podľa mňa by sa mali vyvodiť dôsledky už e, z týchto poznatkov, keď sa bude do budúcna hovoriť o takýchto programoch. Mali by sme e, zaujať konštruktívne kritický postoj už aj v úvodnejších fázach. Merci. Ďakujeme pekne. Pán Böge. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem. Možno len veľmi stručne. Also es ist ja nicht so, dass... Pri fonde FC nebola e, väčšina jednoznačne za. V Európskom parlamente rokovali sme naozaj veľmi dlho, posunuli sme sa až na úplné hranice možného, aby sme dosiahli vyvážený palík medzi e, týmto obrovským pilotným projektom, e, teda investičným fondom a na druhej strane potrebami, ktoré sa objavili v e, oblasti dopravy, výskumu a tak ďalej. Jednoduché to rozhodne nebolo pre nikoho. Označujem tento fond za pilotný projekt práve preto, že podľa mňa je na mieste otázka, či um, ekonomická situácia a úroková situácia naozaj je teraz v optimálnej fáze preto, aby vznikol takýto veľký fond. Ja môžem napríklad uvieť príklad zo svojho volebného okrsku. My teraz v severnej časti Hamburgu máme 50-kilometrovú trasu štvorprúdovej diaľnice, ktorá sa má rozšíriť na 6 prúdov, pretože jedna, je to jedna z najvýznamnejších trás smerom do škandinávskych krajín na podporu vnútorného obchodu. Um, často je táto trasa upchatá. A tento projekt je pilotným projektom, ktorý parlament po finančnom rámci 2007 až 2013 už vyrokoval a označil ho e, za predchodcu investičného fondu. My totiž nezačíname od nuly, len si to pripomeňme. Už vtedy sme mali pilotné projekty s komisiou a s investičnou bankou schválené. A keďže tu ide o e, verejne súkromné partnerstvo s týmito 50 kilometrami diálnice, teda do, do polovice to financuje národný rozpočet, do polovice súkromný sektor a pokryje sa to aj za rukami Európskej investičnej banky a refinancovať sa to bude tiež aj z mýta nákladných vozidiel. Takýto projekt sa dá spustiť o mnoho rýchlejšie a efektívnejšie, než ako keby išlo výlučne verejný projekt. Je naozaj veľmi zaujímavé, ako sa celá vec vyvinie. Teda existuje mnoho príkladov toho, kde sa to dá dosiahnuť, ale je potrebné veci eh, pokojne a dôsledne preskúmať. Mali by sme však predovšetkým využiť finančné nástroje, ktoré už sú k dispozícii. Podľa mňa, ehm, tak ako aj kolegovia hovoria, nie je možné realizovať rozpočet eh, tak, ako sa to teraz plánuje aby bol založený na finančných nástrojoch. Keď hovoríme o transparentnosti a demokratickej kontrole, musíme sa pozorne pozrieť na to, a to mimochodom platí aj pre fondy, ktoré sa eh, vytvárajú teraz napríklad pre Afriku. Okrem iného, tie sme podporili, ale aj s tými ťažkosťami, pretože to bude znamenať eh, istý ústupok eh, v kontrolných možnostiach parlamentu. A to, či tieto fondy naozaj eh, budú optimálne využité, nie je celkom jednoznačné ehm, a ani prísľuby ešte neboli definitívne potvrdené. Mm, aspoň nie na to, ako sa to eh, predpokladalo. Ďalej, čo sa týka revízie finančného rámca, to predsa nemôže prebiehať neustále tak, eh, že Ehm, sa bude rokovať veľmi zložito o flexibilite v prvej polovici. Sa všetky nástroje flexibility plne využijú. Eh, všetci vedia, aké ďalšie roky, eh, aké veľmi náročné eh, rokovanie pre ďalšie roky nás budú čakať a potom sa budú vykonávať obrovské presuny napríklad v okruhu 4 a inde a začiatkom októbra potom všetky tie e, naliehavé potreby, myslím, že 9,2 miliardy, e, to bolo e, konkrétne v tomto roku. Tu sa stiahli prostriedky z programov pre susedstvo a predstupovej pomoci. Taktiež vonkajšie fondy sa o mnoho viac navýšili. Isté, že priority sa zmenili, ale Ak chceme dosiahnuť stabilitu eh, v našom susedstve, mali by sme sa držať aj našich zásad, musíme si položiť všetkým otázku, prečo mm, programy v našom susedstve doteraz nefungovali, ktoré sme podporovali. V každom prípade výsledky nie sú také, ako sme očakávali, keď sa pozrieme na aktuálne krízy. Vyhrocujúce sa konflikty, masová migrácia a tak ďalej. A čo z toho vyplýva? Z toho vyplýva to, že bez masívnej revízie a tiež obsahovej stabilizácie našej činnosti v okruhu 3 a 4. Len si pomyslíme na budúce úlohy Frontexu, tiež e, diskusiu o e, spoločnej ochrane vonkajších hraníc EÚ, nech už to vyzerá ako chce v budúcnosti, a tiež si uvedome, čo všetko budeme musieť urobiť preto, aby sme dosiahli stabilizáciu ekonomických a politických pomerov v Afrike a na Blízkom východe. Toto všetko bude znamenať výrazný posun e, a zvyšenú stabilitu aj pre nás, e, teda musíme sa venovať aj týmto konkrétnym témam a musíme si jasne uvedomiť, že si toto bude vyžadovať o mnoho vyššie úsilie celého spoločenstva. Alebo potom môžeme na celé spoločenstvo úplne zabudnúť. Teda aj rada si musí jasne uvedomiť, že tu máme dočinenia s toľkými krízami zároveň, e, ako sme nikdy v minulosti v takomto meradle nemali. Máme tu na jednej strane Putina, na druhej strane Trumpa a nie sme schopní plniť si svoje úlohy. A to zrejme e, celkom ideálne riešenie nie je. Teda bez e, energického prístupu práve v tomto okruhu, napríklad čo sa týka otázky stabilizácie eura, ak to nechceme urobiť preto, všetko ostatné je príliš zložité a tak či tak sa neschodneme, čo sa týka ďalšieho vývoja Európskej únie, tu by predsa len mali eh, zohrávať svoju úlohu aj eh, suverénne štáty, aj keď vieme, že niektoré výzvy sa nedajú riešiť len na úrovni eh, jednotlivých štátov. Ja niektoré riešenia, pán predseda, očakávam aj od komisie. Ak sa totiž uzrimia isté lehoty do konca roka, mm, možno nie je ľahké niektorým z týchto tém sa venovať Ostáva nám len e, jedna možnosť. Buď e, sa k tomu postavíme rázne, a ak e, to rada nebude ochotná urobiť a ak nám komisia bude stať po boku, tak musí byť týmto inštitúciám jasné, že majú pred sebou tri naozaj hrozné rozpočtové roky. Buď teda urobíme konzekventný skok z témou preskúmania, kde by bola možnosť efektívnejšie nakladať s prostriedkami v programoch, a ďalej, aké sú priority, aby sme vôbec mali nejaké vyhľadky do budúcna a tiež sa niečoho chytiť. A ten, kto nie je ochotný takto postupovať, tak uteká pred svojou zodpovednosťou. A niektoré témy sa zrejme budú musieť prehodnotiť aj čo sa týka ich štruktúry. Bez eh, totiž dostatočnej revízie tohto okruhu eh, sa to jednoducho eh, nepodarí zvládnuť, alebo sa veci budú rúcať v ďalších obdobiach. Ďakujeme pekne, pán Tarón. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručný. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé a poskytnuté informácie nás nutia zamyslieť sa. Ľutujem, že som sa nemohol zúčastniť e, týchto rokovaní. Avšak ani neviem, či to vyzne ako nejaká výstraha, alebo budem hovoriť ako mm, jednoduchý pozorovateľ. Keď e, žiadame mm, vymedzenie pojmu e, pridaná hodnota, pripomeniem, že to definoval Karl Marx ako návratnosť investovaného kapitálu. Neviem, či by sme mali trvať pri tej definícii alebo nie. Je suggère que ce débat euh, ait lieu une autre fois, M. Taron. Navrhol by som, aby táto diskusia týmto smerom sa uskutočnila inokedy. Nech sa páči ďalšia rečnička. Um, yeah, was... Ospravedlňujem sa, bohužiaľ ani ja som sa nemohla zúčastniť, ale eh, veľmi pozorne som si vypočula, čo ste povedali. Pokiaľ ide o investičný fond. E, musíme sa uvedomiť, že každá krajina má vlastné problémy a nemáme ešte záverečnú správu so štatistikou, so skutočnosťami. Iba na základe toho môžeme e, e, usúdiť, či sa toho svedčilo alebo nie. Nikdy sme si nemysleli, že to bude všeliek. Ale okrem iného, chcela som sa viedriť k tomu, že na konferencii sa hovorilo o ďalšom viacročnom finančnom rámci, ale e, my e, e, sa dostávame do ďalšej kríz a pokiaľ nevyriešime túto krízu, budeme stratení. Nebudeme môcť riešiť ďalšie programy. Prostriedky sa nedistribujú. Musíme predovšetkým vyhodnotiť súčasný rámec. Nepríklad ďalšie polienka je tu stále e, zhoršujúca sa nestabilita. Pokiaľ to nevyriešime teraz, e, nemyslím si, že počas nasledujúcich rokov budeme v dobrej forme, takže teším sa na zajtrajšiu diskusiu. Ďakujem pekne. Pán Maňka, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Takisto sa chcem poďakovať za informácie z tohto podujatia. Tiež som sa ho nezúčastnil, ale e, chcem sa vyjadriť k niektorým veciam ohľadne fondu EFSI. My vieme dobre, že keď prišla komisia so svojím plánom, tak cieľom všetkého, čo robíme, bolo naštartovať Európu. A keď ju máme naštartovať, tak musíme investovať financie do oblastí, ktoré sú vysoko návratné, pridanou hodnotou to bolo cieľom aj našich pravidiel na eurofondy že dajme eurofondy tam kde sa tieto peniaze rýchlo vrátia kde vytvoria zamestnanosť a kde vlastne vznikne vysoká pridaná hodnota a to bolo cieľom aj efsi. a cieľom efsi bolo to že investujme do takých vecí ktoré by sa inak nezrealizovali lebo sú tam potrebné, je tam potrebné určité krytie rizík. bral som to ako že výborný projekt ale sám som bol zvedavý na to aké projekty nájdu aby, aby sme mohli ich zrealizovať tak že by sa iným spôsobom nedali zrealizovať. a keď som si pozrel zoznam týchto projektov tak vidím mnohé z nich sú presne také ako som ja realizoval ako predseda samosprávneho kraja bez potreby nejakého efsi a urobil som ich a boli naozaj vysoko návratné. oni sú tie projekty dobré iba keď si my berieme peniaze z našich z horizontu a z ďalších, z ďalších e, dôležitých oblastí a dávame ich do takých oblastí ktoré by sa aj tak zrealizovali keby sme nemali efsi tak to potom nie je dobrý projekt. čiže naozaj by bolo, by bolo e, ten, tento problém sadnúť si k nemu a poďme riešiť efsi takým spôsobom ako to bolo v, v zámere tam kde nemôžeme iným spôsobom získať finančné prostriedky a iba e, garantovať nejaký rizik tak tam tie peniaze dajme. ďakujem. Mais nous aurons l'occasion budeme mať možnosť sa vrátiť k EFSI. Zajtra alebo pozajtra pôjdem na zasadnutie, kde budeme sa snažiť e, získať reakciu, aby sme videli, či záväzky e, sú v súlade s cieľmi, ktoré sme si boli vyčíčili pre EFSI. Posledný e, príspevok, pán Kolmel, na vaše pozorovania k tejto veci. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi stručne, pán Maňka e, zobral mi vietor z plachiet. A ja som toho názoru, že mali by sme sa pokúsiť, a to čím skôr, e, e, získať podrobné informácie o tom, ako to vyzerá z FC v praxi Domnievam sa, že pri týchto e, veľkých finančných čiastkách nemusíme čakať, kým sa to skončí. To vôbec nie, čo e, chceme robiť. Pán e, kolega Böge veľmi dobre hovoril o príklade diálnice. Nie sme si istí, či je to nejaký dodatočný projekt, či by sme ho vedeli alebo mohli zrealizovať tak, či tak to sú práve tie veci, ktoré by nás mali zaujímať. Mm, som toho názoru, že mali by sme vypracovať katalóg otázok, aby e, sme e, si mohli vypočiť od komisie, e, aké mm, návrhy existujú, s akým objemom, ktoré boli zamietnuté, na základe akých kritérií aký časové horizonty e, máme na mysli, aby sme mali e, určitú predstavu a nejaké príklady. Myslím si, že e, tá pridaná hodnota, pokiaľ ide o diálnicu v Nemecku, ak Nemecko prispieje do rozpočtu EÚ a prostriedky sa následne vrátia na financovanie diálnice v Nemecku, či to vlastne je pridaná hodnota? <laughs> Kladiem si otázku. Dans l'occasion de, de revenir sur budeme mať možnosť sa k tej otázke vrátiť a uvidíme, ako možno riešiť problém, tak ako ho bol vyjadril pán Taron. Bez eh, historických a politických eh, konotácií. Bola to zaujímavá konferencia, určite, nepochybne. To znamená, otázka zostáva, ako to treba dosledovávať, čo bude pokračovať. Ja vám konkrétne dojem, že máme tu rozpočet, ktorý je tak trochu anachronický bol vytvorený v, danej, v danom momente na základe miestnejších očakávaní. Otázka znie, e, že občania sa pýtajú, čo robí Európa. Budeme sa teraz chcieť vrátiť teda, e, k výmene dojmov o, e, o misii o 11 členov výboru pre rozpočet misia z e, 8. až 11. februára. E, sú to teda pozorovania veľmi čerstvé k európskemu rozpočtu. Takže ten, te, te informácie z Amsterdamskej konferencie e, e, teraz uzatváram. Všetky tie otázky, všetky tie otázky, ktoré sme tu mali, naznačili, v rámci našeho semináru už pred rokom. Sme stále v rovnakom problematickom okruhu a pokiaľ ide o misiu do Turecka, naša e, misia našeho výboru 8. až 10. Jednotlivci sa vrátili o 11. februára. Mali sme tu dva problémy. Poprvé vidieť, ako sa implementujú európske fondy, hlavne predstup, e, prostriedky predstupovej pomoci. Bol tu prvý nástroj predstupovej pomoci medzi na obdobie 2007 až 2013 asi 5 miliard eur. A potom e, ďalší nástroj predstupovej pomoci pre obdobie 2014 až 2020 asi 4 miliard 800 miliónov obrovské prostriedky k dispozícii Turecka. Takisto sme mali obavy e, počkať na to, ako sa zre, e, zrealizuje finančná odpoveď Európy vzhľadom na krízu v Turecku. Naša misia intenzívne e, pracovala, zúčastnila sa 12 e, stretnutí pracovných obedov a diskutovali sme viac ako s 40 e, diskutérmi bez výmien e, neformálnych stretli sme sa s ministrami a vysoko postavených e, predstaviteľmi zo e, Sýrie, medzinárodní partnery ďalej, lokálni predstaviteľia mimovládnych organizácií, ľudskoprávnych organizácií, ďalší predstaviteľia EÚ, vonkajšia služba, Európska investičná banka a predstavitelia členských krajín a agentúr, ktoré predstavujú viaceré členské krajiny. A v stredu naša delegácia smerovala e, na juh Turecka, kde bola e, návšteva v utečeneckom tábore. A potom tu bola návšteva školy na predmestí. Kaziantep škola, ktorá bola postavená e, UNICEFom. Väčšina utečencov, 9 z 10, nie sú v tých e, táboroch, ale sú v jednotlivých komunách, hlavne na juhu, práve v regióne Kaziantep. A títo utečenci sú e, vo veľmi zložitých podmienkách v prírode, vonku, a veľmi často deti nie sú školá. Bude tu e, kompletná správa z misie od delegácie. Môžeme však vyjadriť určité prvé závery, dojmy, také predbežné, bez hľadu na otázky, e, od, otázky utečencov. EÚ sa veľmi finančne angažuje v Turecku. Predstupový nástroj je to asi 600 miliónov eur ročne. Ale Európska investičná banka v Turecku in, e, zasahuje asi z, vo výške 2 miliard každoročne. Európa sa nadalej angažuje a to znamená, že sa neodkláňa od e, nástrojov a, a rozvoj administratívnych kapacít a podpora občianskej spoločnosti. Ale situácia v, spoje, v spojení s príjmaním utečencov a riziká v Európe znamenajú, že, že Európa e, vlád, e, váha, pokiaľ by mala vehementne kritizovať Turecko, pokiaľ ide o slobodu tlače. Európa e, je prítomná v počte asi 700 predstaviteľov v Ankare. Takisto predstaviteľia sú tu, ako som už bol povedal, organizácií mimovládnych, ktoré majú e, prínos týchto fondov, hlavne niekoľko nástrojov, napríklad e, nástroj ECHO, je nástroj pre demokraciu a mier. Je to veľká výzva, ako aj príjmanie teda sírských utečencov, asi 2, 2 milióny 500 tisíc utečencov, ktorí sú v Turecku. Ak pridáme ďalej utečencov z Iraku a z Afganistanu a z Iránu takisto, a myslím, že môžem povedať, že sme boli naozaj, nás zaujalo úsilie turecké autority, pokiaľ ide o privítanie tejto populácie. A teda dobre udržovaný tábor, sú to samozrejme stany, ktoré sme navštívili, teda ten tábor. Rodiny, ktoré tu žijú, sú v podmienkach, ktoré sú uspokojivé, sú tam školy, e, knižnice pre deti, e, supermarket, zaujímavá iniciatíva tureckých e, zástupcov Takisto majú k dispozícii e, úverové karty. E, každomesačne dostávajú 50 tureckých lír. Takže celkovo 85 e, lír, asi 25 eur. A týmito úverovými kartami môžu nakupovať v supermarketoch dokonca v určitých dohodnutých obchodoch. Utečenci E, majú autorizáciu pracovať v tureckých chodníkoch, pretože ekonom, e, hospodárstvo paralelné, teda tá šedá ekonomika predstavuje 40 e, vnú, hrubého domáceho produktu v Turecku. 250 tisíc učencov v 25 táboroch, ale, ako som už bol povedal, 28, pardon, 90 ich žije mimo tých táborov vzhľadom na nedostatok dostatočných kapacít týchto táborov a práve tu treba povedať, že situácia sa komplikuje. Ak si dobre spomínam, je tu asi 800 tisíc, e, detí sírskych a iba 300 tisíc z nich je v školách. 400 tisíc to znamená nie sú v školách a je to riziko teraz stratenej generácie, ktorá bude mať, ak sa bude predlžovať situácia. Európa e, reagovala, ale e, momentálne, keď e, hlasujeme o rozpočte na rok 2016, vediať celkom presne, ako sa bude financovať trastový fond, vieme, že určité prostriedky ktoré vschádzajú z prístupového nástroja, ktoré sa nespotrebovali v období 2007 až 2013. Určité tieto prostriedky umožnili financovať tento trastový fond, ktorého e, suma sa odhaduje na 1 miliardu. Ale sú to výzvy, e, ktoré sú spojené s skutočnou participáciou členských krajín. EÚ prispieva 205 e, miliónmi. Pokiaľ ide o turecký prínos, tu sa oznámil nástroj pomoci e, turecký pre utečencov. Tento nástroj by mal zabezpečiť financovanie na rok 2016 e, až 2017 vo výške 3 miliardy, 1 miliarda z rozpočtu, z toho je 1 miliarda z európskeho rozpočtu a máme dojem, alebo kladieme si otázku, ako nájdeme tieto financie v európskom rozpočte, pretože práve v týchto diskusiách je otázka, čo robí Európa za okolností takto dramatických s výzvami, ktoré sú veľmi e, hlboké. Školská dochádzka, to je jedna otázka, ďalej nevyhnutnosť e, vyhodnotiť potreby. Ako vyhodnotíme, čo je potrebné? Máme tu e, podpredsedu e, podpredsedu vlády, pána Simseka, ktorý hovorí, že sa e, pri toto evolúciou stráca iba veľa času. Turci už dnes by mali e, zverejniť výsledky prieskumu pod, pr, prvého prieskumu potrieb, ale pán Simsek hovorí, nestrácajme čas, sú tu predsa organizácie odborníkov ako Európska investičná banka, Svetová banka, Európska centrálna banka, prečo neve, ne, ne, e, rozvojová banka, pardon, prečo nedôverovať tý, týmto pri evaluácii jednotlivých projektov a prečo by sa rýchlo nemali mobilizovať fondy? V, v Európe sa hovorí, že si to vážime, ale ide tu o tú zložitosť, e, o situáciu nečinnosti. Veci sa avizujú, ale fondy neprichádzajú k príjemcom v teréne ale v tomto podozrení, čo sa deje, sa nič nerobí. Ako získať vzájomnú dôveru medzi Tureckom a EÚ? Takže trváme na požiadavkách transparentnosti. Žiadame od Turcov, aby boli e, čo najtransparentnejší, aby nám povedali, čo vyberajú vláda, čo vyberajú orgány územnej samozprávy, niektoré komuny na juhu Turecka napríklad, tu populácia utečencov je výrazne vyššia než samotná turecká populácia. Predstavte si dopady sanitárneho charakteru, e, školskú dochádzku, ako sme hovorili, problémy, čo treba, ktoré treba riešiť, sú naozaj závažné. Ako pomôcť utečencom, ktorí sú mimo táborov? Sú tu organizácie ako UNICEF, ktoré e, je sa snažia stavať školy, e, zabezpečujú odmeňovanie profesorov a tak ďalej, zapojenie miestnych samozpráv i národných e, štruktúr. Ako uľahčiť prístup e, k práce týchto Turek, Turkov? Tam či onam možno vidieť zapojenie Eh, aktérov typu eh, priemyselných podnikov, ktoré sú v celej Európe, ale treba povedať, môj názor, môj názor je ten, že keď pri, pri, prijímame názory eh, ohľadom colnej únie s Tureckom s cieľom uľahčiť delokalizáciu určitých pracovných miest z krajín EÚ smerom k Turecku. A dnes Turecko z hospodárskeho pohľadu je v podstate v Európskej únii každý e, z tých našich partnerov len uistil naše pred, e, očakávania, že e, príčiny všetkého tohoto sú v Sýrii. Nové vojenské aktivity zo strany sírskeho režimu a takisto zo strany Rusov Stretli sme sa s partnermi, s partnerom, ktorý nám potvrdil v Aziantepe, že v rámci tej malej bunky, kde bola európska delegácia, kde je teda vlastne malý model tej uh, mutualizácie, kde nájdeme naraz teda uh, delegáciu EÚ a tiež predstaviteľov jednotlivých členských krajín EÚ, ktoré intervenujú uh, v oblasti Gaziantep veľmi mobilizované zložky, mobilizované dopadmi týchto e, vojenských e, aktivít na Alepo v roku, v roku 2011, keď udalosti e, vlastne nabrali dramatický rád. Tu bolo 22 miliónov obyvateľov v Sýrii. 2 milióny jednoducho zmizli, nevieme presne, kde sú. 5-6 miliónov je utečencami v okolitých krajinách, Libanone, Jordánsku, Turecku. A potom je tu e, časť, ktorá je v Európskej únii. Asi 4 milióny podporujú e, režim Asadov a asi 8 až 10 miliónov osôb, ktoré sú vnútorne v krajine presídlení, to znamená presúvajú sa a jednotlivé zákroky e, režimu na severe krajiny v Alepe, ruské zákroky, sú tu desiatky tisíc osôb, ktoré sa snažia prekročiť tureckú hranicu, ktoré, ktorá je už po celé týždne uzavretá a oni teda zo sírskej strany sa organizujú utečenecké e, tábory za pomoci humanitárnych organizácií. Je tu situácia, ktorá sa bude veľmi rýchlo zhoršovať a stávať veľmi e, explozívnou. Potom je tu pomoc Rusov, ktorá vlastne sa javia, že vlastne komplikujú osud Európanov. E, je to protiklad toho, čo sa deje na Kryme. Situácia sa e, stáva veľmi nebezpečnou. Otázka pre Európanov znie, akú, akú, aká je vlastne naša participácia na príjmanie tých utečencov, ktorí sa presúvajú na vnú, e, vo vnútri Sýrie. Takže množstvo otáznikov a množstvo obáv, aspoň teda z mojej strany, pretože turecké orgány nám hovoria, že chcú vytvoriť e, prehradenie, e, hranicu medzi tureckou stranou a niekoľko kilometrov vzdialenými gréckými ostrovmi, aby sa pokusili zastaviť ten obrovský príliv eh, utečencov do EÚ. Malo by to byť prehradenie, eh, eh, ale zdroj je vlastne tá nestabilita vojna a násilie v Sýrii. Ako ukončiť túto nestabilitu, ako nastoliť mier, to je otázka rozhodujúca. Toľko boli Toľko moje dojmy. Chcel som len zdôrazniť kvalitu prípravy tejto misie a vyjadriť hlbokú vďačnosť našemu týmu, našemu sekretariátu, osobitne potom Guillaumeovi, ktorý pripravil veľmi starostlivo túto misiu. Budeme mať určite možnosť e, vypracovať správu z tejto misie a Kolegovia z výboru LIBE boli takisto súčasne vtedy v Turecku a budeme sa snažiť s nimi zblížiť, aby sa vytvorila správa jednotná. Musím však povedať, že Európa sa javí výrazne nečinnou. Takto e, určite nevyriešime kľúčové výzvy v Turecku a v Sýrii. Teraz sa obraciam voči ďalším prítomným kolegom, aby e, sa pridali e, svojimi pozorovaniami. Bol Jens Geier prítomný? Ďakujem, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja už tomu naozaj nemám príliš čo dodať. Vy ste to popísali naozaj veľmi vyčerpávajúco. Myslím, že Môj osobný dojem z toho bol taký, že potom, čo sme si eh, pozreli eh, čiastočne dosť hysterické diskusie tu v Európe, to ma zarazilo, nakoľko turecké orgány sa stávajú k týmto problémom. Ja si spomínam na guvernéra Osmanie, ktorý nás privítal v eh, tábore a hovoril o hosťoch. A podľa ich tradície je host Božím darom. Ja som si spomenula situáciu v Nemecku, ja neviem, či vôbec ešte nejaké primárto v Nemecku by hovoril o hosťoch alebo o božích daroch v tomto kontexte. A oni majú 2,7 milióna utečencov v krajine a Nemecko má menej ako polovicu. Teda je dosť veľký rozdiel, či sa vnímajú tieto veci ako výzva alebo ako záťaž. A v tomto Eh, svetle naozaj na mňa urobil veľký dojem, eh, čo odviedli turecké orgány. Myslím, že je nepochybné, že tieto 3 miliardy Rozum na turecké argumenty, že eh, doteraz zhruba 9 až 10 miliárd dolárov už vynaložili na to, aby riešili situáciu utečencov, aby ju finančne získali pod kontrolu, že túto pomoc od Európy si teda zaslúžia. Isté, že si spomíname, že v minulých rokoch eh, to bola dosť zúfala situácia Svetového potravinového programu, že utečenecké vlny sa potom následne začali uberať práve smerom k Európe a preto nesmieme zabúdať, že Svetový potravinový program eh, síce teraz je lepšie financovaný ako v minulých rokoch, ale 50 e, tureckých lír na osobu na mesiac e, stačí na prežitie, na to, aby človek netrpel hľadom, hladom, ale rozhodne to neposkytuje nejakú kvalitnú výživu k dispozícii. Ja si myslím, že ak našim záujmom je aby ľudia ostali tam, kde sú. Mali by sme zvýšiť podporu Svetovému potravinovému programu, aby sme zabránili tomu, aby títo ľudia kvôli čoraz zložitejšej a čoraz zúfalejšej situácii v oblasti dostupnosti výživy ubarali smerom k Európe. A to sa týka aj školskej dochádzky detí. Ak si dobre spomínam, Niečo vyše 300 tisíc detí je eh, v školách, ktoré poskytuje UNICEF. Viac ako 500 tisíc detí by potrebovalo takéto školy, teda zhruba 150 eh, tisíc detí nemá k dispozícii eh, školu. To sú povinnosti, ktoré si OSN musí plniť v tomto smere. Ak e, tieto deti sú vyučované e, samotnými utečencami, e, ktorí boli v Syrii učiteľmi, tak je to mm, podľa mňa len núdzová situácia. Ďalej, čo sa týka odpadových vôd, tam je situácia naozaj veľmi napätá. V mm, mestách a posadách osadách na sírskych hraniciach situácia je naozaj veľmi zložitá a tiež si musíme uzrejmiť, ako chceme nastaviť finančné toky, tak aby pomoc sa naozaj dostala tam, kam sa má dostať a kde je najpotrebnejšie, čo sa týka návrhu pána Šušaka, aby Európske verejné banky poskytli svoje poradenstvo. E, to nepochybne majú, ale aby sa európske prostriedky vyžili iba ako páka, aby sa získali ďalšie investičné prostriedky, to naozaj celkom dobre nechápem. Nechcem to nejako spochybňovať. Myslím si však, že priama finančná pomoc e, e, by mala byť predmetom rozhodne veľmi podrobnej kontroly. Ja som si najviac e, k srdcu zobral to, že veľmi rád eh, budem eh, komisiu vyzývať k tomu, aby nám povedala, ako presne chce tieto finančné toky či už budú pozostávať z prostriedkov z európskeho rozpočtu alebo z iných zdrojov, eh, ako sa chcú teda poskytnúť presne, v akej forme sa chcú tieto prostriedky poskytnúť Turecku. Isté, že sú možnosti cez potrebný program, e, cez UNICEF, tam sa to dá presunúť priamo. A e, v prípade tureckých miest a obcí, tam je to trošku zložitejšie. Ako sa teda presne budú tieto prostriedky presúvať? Turecký štát bude musieť e, poskytnúť dostatočné záruky, bude musieť si tiež uzurpovať isté manipulačné poplatky. Turecko chce zriadiť ministerstvo pre utečencov, bude na to potrebná istá infraštruktúra, bezpečnostné zložky, taktiež eh, oddelenia pre mm, potravinovú pomoc. Toto všetko sa dá podporiť, ale musíme si uzrejmiť, eh, čo si to prostriedkov, ktoré sa poskytnú aj z európskeho rozpočtu, aj od členských štátov, čo sa napokon naozaj dostane k samotným utečencom. <coughs> E, prosím, aby ste láskavo hovorili čo najstručnejšie. Mali sme totiž e, už teraz hlasovať a máme e, trošku časový sklos. Pán Rubich, ďakujem, pán predseda. Táto cesta nám jasne ukázala, že je tu e, dosť e, ostrý zahraničný politický konflikt, konflikt nie medzi, nielen medzi šítmi a sunitmi. E, šíti majú podporu z Ruska, z Iránu a suniti z Ameriky a zo Saudskej Arábie a z iných krajín. Okrem toho je tu aj kurdský konflikt. Turecko teda naozaj je vo veľmi komplikovanej situácii a musí sa snažiť do budúcna dosiahnuť stabilitu v týchto okolnostiach. Isté, že územné e, zisky Asada a Rusov e, naznačujú v najbližších rokoch, v najbližších dňoch 400 až 600 tisíc e, ďalších sírskych utečencov príde na turecké hranice. A 400 až 600 tisíc ľudí, to sú naozaj počty, pri ktorých sa situácia naozaj výrazne skomplikuje, pretože hranica bude tým pádom viac menej uzavretá. Teda o týchto ľudí sa bude treba postarať priamo na hranici medzi Sýriou a Tureckom. Myslím, že poskytovanie pomoci od medzinárodných organizácií to už teraz prebieha veľmi intenzívne. My musíme poskytovať pomoc okamžite, priamo na mieste. Myslím, že utečenci na sírskej hranici by mali mať čo najlepšiu starostlivosť. Turecko na utečenca na mesiac vyčlenuje zhruba 30 eur to my tu v Európe by sme neboli schopní vykryť teda všetky potreby z toho vyplývajúce. Ja sa chcem opýtať komisie, aké poplatky si vyžadujú mimo vládky, aby sa táto pomoc vôbec mohla poskytnúť. To je e, na úrovni zhruba 3 až 18 A čo presne sa poskytuje za týchto 3 až 8 18 z týchto prostriedkov? A aké záruky máme, že tieto prostriedky naozaj sa dostanú k tým, ktorí ich najviac potrebujú? A aké nástroje Európska únia má v tomto smere k dispozícii na to, aby kontrolovala využívanie týchto prostriedkov priamo v praxi. Myslím, že sme videli priamo na mieste, že Turci veľmi dobre vedia, že musia sprístupniť potraviny lekárske, lekárskú starostlivosť, taktiež e, e, školy. A napriek tomu e, je tam viac ako 20 táborov, ktorých je v každom zhruba 10 tisíc utečencov, ktorých by sa podmienky dali ešte veľmi výrazne zlepšiť. My sa musíme snažiť o to, aby títo ľudia ostali čo najbližšie k svojej domovine, aby jedného dňa, keď sa podarí nastoliť mier, aby sa mohli jednoduše vrátiť domov. Vidíme, že Mnohí z týchto utečencov prišli súkromnými osobnými autami do týchto táborov a je povinnosťou OSN vytvoriť e, mierovú zónu s modrými prílbami, aby títo utečenci mali dostatočnú ochranu e, v prípade bezpečnostných e, rizík. Ďakujeme pekne, pán Rybich, pán Böge. <clears throat> Ešte mali doplnenie alebo prosba, pán predseda posledných mesiacoch sme od komisie dostávali informácie o tom, ako presne um, sa bude vyvíjať vyplácanie prostriedkov do nového fondu a tiež, čo sa týka potravinového programu. To, čo nám popísal práve kolega Gajer, a to, že každý týždeň sa um, dramaticky menia požiadavky na financovanie myslím, že bolo na mieste, ak by nám komisia poskytla aktuálny odhad e, situácie vzhľadom na čísla, s ktorými teraz pracujeme, čo sa týka schválených rozhodnutí a tiež e, aj vychádzajúc z toho, čo sa osúhlasilo na konferencii e, donorov v Londýne. Tam sa hovorilo aj o tom, že sumy agentúr OSN nie sú dostatočne vykryté aby sme sa neocitli v situácii, tak ako v minulom roku, že sa všetko spustí príliš neskoro. My, podľa mňa, by sme mali každý mesiac mať prehľad o tom, ako sa situácia vyvíja, ako sú prostriedky k dispozícii, napríklad potravinový program pre Sýriu, pre susedné krajiny a tak ďalej. Myslím, že nesmieme pripustiť, také nedostatky ako v minulých rokoch vzhľadom na nedostatok komunikácie. Nemôžeme si to totiž podľa mňa dovoliť. E, čo sa týka mm, miliárd e, toho trastového fondu pre Syriu, myslím, že 40 miliónov doposiaľ bolo naozaj minutých ide naozaj o nečinnosť celého systému, mm, e, prebiehajú rôzne procedúry, ale je to ako keby e, pri požiari e, najskôr požiarníci museli prediskutovať cenu vody, e, než začnú hasiť. Pán Omarži, prosím. Pán predseda, ďakujem pekne. Ja ďakujem aj vám za túto možnosť vycestovať. Je veľmi ťažké v niekoľkých minútach zosumarizovať pocity, ktoré sme tam nadobudli pretože sa týkali rôznych e, oblastí, ale e, mňa naplňa jedna istota a síce nie je možné jednoducho reagovať na problémy, ktoré sú naozaj mimoriadne zložité. Táto cesta bola cestou e, priamo do centra tejto zložitej situácie. Bolo to priamo v centre zložitej situácie v Turecku aj v Jordánsku a tiež e, sme tam priamo videli, nakoľko je táto situácia zložitá pre Európsku úniu a myslím že v tomto svetle týchto troch aspektov sme vykonali túto cestu. Ja potom, čo sme navštívili e, tieto tábory napríklad v Osmansku, je naozaj veľmi ťažké pre nás, poslancov Európskeho parlamentu, nejakým spôsobom poučovať eh, štát eh, vo veci príjmania a podmienok príjmania utečencov. My tu na európskom kontinente nie sme schopní dôsledne prijímať utečencov a ja ako francúz musím povedať, že keď si vezmem, aká je situácia v Kale, eh, ktoré prekračuje všetky normy, ja som mal jedinú úlohu eh, pred Turkami a síce eh, byť ticho, aj keď som mal naozaj mnoho otázok. By ste to povedali, pán predseda, veľmi jasne. Turci nám hovoria, že minuli zhruba 9 až 10 miliárd eur na príjem utečencov a poskytnutie základných potrieb. Neviem, či si vieme overiť túto sumu, ale v každom prípade vieme, že táto krajina v súčasnosti prijíma viac ako 2 milióny z týchto utečencov a my vieme, aké je to zložité a aký dopad to má na našu spoločnosť a ďaká to musíme teda predstaviť, aké ťažkosti to môže spôsobovať Turecku. A ešte úplne posledná vec. Ide tu o taký ľudský rozmer, ale podľa mňa to treba tiež zdôrazniť. Ja sa z tejto cesty vraciam s takým pocitom, že pod týmto pojmom príjmania utečencov je predsa len tvár ľudí, ktorí majú svoje meno, majú rodinu, majú deti, majú svoj osobný príbeh a my na nich nesmieme zabudnúť pri našich politických rozhodnutiach tu v Európskom parlamente. Ja by som ho veľmi rád, keby naša delegácia um, diskutovala aj s kolegami z výboru LEBE, ktorí boli v tom istom čase tiež na tom istom mieste e, na ceste v Turecku. A pán predseda, áno, budeme ešte mať priestor o tom diskutovať. E, myslím, že je tu akýsi problém vedenia. Jeden večer sme sa stretli s zasudcami niektorých členských štátov. Tí sa vyjadrili, že by si želali lepšiu koordináciu jednotlivých aktérov, e, teda členských štátov EÚ priamo na mieste a tiež delegácia EÚ by sa mala ujať práve tejto úlohy koordinácie a tiež by sa mohla ujať akéhosi vedenia všetkých zásahov. Teraz je teda na mieste otázka, nakoľko je možné vyhodnotiť požiadavky e, tureckých orgánov. A to sa bude musieť urobiť naozaj veľmi rýchlo a tomu by sa mohla venovať práve delegácia, ako povedal pán Simsa, to hovorím konkrétne Jesovi Gajerovi, tu nešlo eh, to osloviť Svetovú banku, Rozovú banku a tak ďalej. Išlo o využitie skúseností eh, týchto berených bank, aby sa urýchlil proces príjmania rozhodnutí, aby sa čo najrýchlejšie poskytla pomoc eh, vzhľadom na to, čo sa teraz deje na severe Sýrie. Je tam naozaj mimoriadne vážna situácia. Tisíce ľudí sú naozaj v úplnom zúfalstve a ak sa nepríjme e, čo najrychlejšie nejaké riešenie, je tu riziko radikalizácie zo strany islamského štátu na sírskom území. A toto riziko by e, naozaj bolo ešte mm, výrazne vyššie a to by malo samozrejme obrovské dopady aj geopoliticky na Európsku úniu. Týmto uzatváram diskusiu o tejto misii. E, tá bola veľmi zaujímavá. Ešte raz ďakujem nášmu sekretariatu za organizáciu. Dávam teraz slovo Sikvitovi Morsanovi, ktorý nám priblíži e, dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Liberijskou republikou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je to mm, stanovisko nášho výboru k e, správe výboru pre rybolov. Ehm, Nezoberiem viac ako dve mm, minúty vášho času. Ide oficiálnu dohodu medzi Úniou a Liberiou, ktorá bola parafovaná 6, 5. júna minulého roku. Rozsah dohody je v tom, že poskytne polavidlom Európskej únie možnosť a právo e, e, e, loviť rybu v liberijských vodách, najmä to nejaká obdobné druhy rýb. V súčasnosti máme obdobné dohody s, najmä s krajinami Afriky a tri ďalšie zmiešané dohody. Čo to znamená z hľadiska rozpočtu Európskej únie? Ráta sa s tým, že mm, e, e, prispieme 715 miliónov eur mm, potom e, prvý rok, potom 650 miliónov počas druhého, tretieho a štvrtého roka a 585 tisíc eur počas 5. roku, čiže spolu 3,25 Eh, miliónov eur mm, z nášho rozpočtu za právo eh, loviť eh, v liberijských vodách. Táto dohoda by mala trvať 5 rokov. 50 tejto čiastky je určené na podpor politiky rybolovu Liberie, vrátanie monitoringu, kontrolu a dohľadu a príslušnej kapacity referenčné to na 650 tón ročne, ak vylovíme viac ryby, finančný príspevok sa e, zvýšil 55 eur za tónu prvý rok, 50 e, tón za tónu počas nasledujúcich troch rokov a 40, 45 eur e, počas 5. roku E, táto dohoda nie je problematická, preto by som odporučil, aby sme schválili toto stanovisko, aby sme vyzvali výbor pre rybolov, teda gečný výbor, aby e, odporučil plénu e, súhlasiť s touto dohodou. Pokiaľ ide o harmonogram, po dnešnom predložení stanoviskom. Pozmeňujúce návrhy môžeme prekladať 24. februára, potom budeme hlasovať o stanovisku v našom výbore 16. alebo 17. marca a e, e, e, hlasovanie o správe výboru pre rybolov sa bude konať počas aprílovej schôdze v Štrasburgu. Ďakujem pekne. Pre, predseda bez mikrofónu. Teraz má slovo pani Gardia Zabal pre svoju správu, kde ide o rybolov medzi EÚ a Mauretániou. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne, ako ste správne uviedli, ide o obnovu protokolu medzi eh, asociačnou dohodou v oblasti rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritániou na nasledujúce 4 roky vo výbore pre rozpočet by sme mali schváliť finančnú časť 59 miliónov eh, eur ročne je nepochybné, že je to eh, spojené s celkovým povoleným úlovom a sú tu určité e, vedecké, technické prejavy e, pomoci. Nemáme žiadne námietky voči tejto dohode a chcel by som, chcel by som odporučiť e, obnovenie tohto protokolu. Ak sa nemýlim, budeme tom hlasovať v marci. Ďakujem pekne. Sú k tomu nejaké otázky, prosím? Zdá sa, že nie. Takže konštatujem, že pozmeňovacie návrhy sa musia predkladať na neskôr do 24. februára a hlasovanie vo výbore pre rozpočet prebehne 16. alebo 17. marca. Ďalej prejdeme k hlasovaniu. Láskavo si prosím pripravte hlasovacie kartičky vložte ich do zariadenia, aby sme mohli v prípade potreby hlasovať aj menovite. Overíme si, či zariadenie funguje. Otváram hlasovanie. Merci de, de voter. Ďakujem za to, že ste takto skúšobne hlasovali. 24 kariet bolo vložených. Máme zatiaľ 21 hlasujúcich. C'est Ja, Ah, Oui, ça y est, Zdá sa, že to funguje, je to v poriadku. Takže budeme teraz hlasovať o správe, ktorá sa týka európskeho semestra Informujem pani Ivanu, že ja ako predseda som j'avais déclaré l'amendement numéro 3 návrh 31 pani Ivana som označil za nepriateľný, ale ja, keďže som predseda aj spravodajca, stiahujem toto stanovisko a teda budeme hlasovať aj o tomto pozmeňovacom návrhu. Návrh 1, kto je za? Proti? Zamietnuté. Ďalej návrh 2. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal, prosím, zamietnuté. Prvý kompromis, kompromis A, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej kompromis B. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržili sa? Zamietnuté. Ďalej návrh 10 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej návrh 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté e, návrh 15, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej návrh 16 v dvoch častiach. Prvá časť, e, kde ide o dve zmeny. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že si to overíme. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté 15, proti 10 za. Ďalej druhá časť. Kto je za? Proti. To bolo jednoznačne schválené. Ďalej návrh 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 19. Hlasujeme oddelenie. Najskôr o znení, ktoré sa uvádza v úvodzovkách a to je za, proti, zdržali sa, nedvihli ste všetci ruky, tak si to overíme. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. zamietnuté, 19 proti, 5 za, 1 sa zdržal. A teraz hlasujeme o zvyšku tohto textu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej návrh 20. V dvoch častiach. Prvá časť kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Overíme si to. Otváram hlasovanie. klub. Konec hlasovania. Návrh je zamietnutý 14 hlasov proti 11 za. Ďalej kompromis C. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Kompromis C bol schválený. Ale ešte tu máme e, ďalšie hlasovania konkrétne e, o viacerých častiach, najskôr žltá. To už sme odhlasovali, ďalej druhá. Pasáž, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Ďalej je e, tretí ocek, to je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Ďalej je štvrtý oddiel, kto je za? Proti? Overíme si to.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 Proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ďalej návrh 31. Kto je za? Proti? Uveríme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 14 hlasov proti, 9 za, 2 sa zdržali. Ďalej návrh 32, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej 33, kto je za? Proti? Overíme si, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté 15 proti 9 za 1 sa držal. A teraz budeme hlasovať o celom znení takto upravenom. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Sedemnáct hlasov je za, 8 proti a schválené. Ďalej pristúpime k hlasovaniu o správe pána Tomáša Zdechovského, ktorá sa týka rybolovných možností a finančný príspevok podľa dohody. Ehm, ide tu o dohodu medzi Dánskom a Grónskom. Ide tu o potvrdenie tejto dohody. Hlasujeme menovite budeme hlasovať iba o tejto dohode. Najskôr, kto je za túto dohodu? Ide tu o rybolov, ide tu o dohodu s vládou Dánska. Kto je za, proti? Kto sa zdržiava, prosím? Vidím, že ste e, po väčšine za. Teraz budem hlasovať o stanovisku. Tu budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Jeden z vás ešte nehlasoval. Konec hlasovania. Schválený 21 hlasov za a 1 proti, 2 sa zdržali. Ďalej prejdeme k ostatným oddelom e, rozpočtu. E, na rok 2016 pán Depré ide tu o žiadosti o presun, konkrétne o jeden post Je rappelle que le 10 février, nous avons Pripomínam, že 10. februára nás upozornili z Európskeho orgánu pre kontrolu údajov. Konkrétne ide o opravnú tabulku podľa článku 50 eh, rokovacieho poriadku a rozpočtového nariadenia. Je tu žiadosť eh, o úpravu mzdovej tabulky podľa článku 50 a to sa predkladá rozpočtovému orgánu pre informáciu, kde tu je jediný post a teraz tu hovorím, myslím, že s odobrením pána Dupré, myslím, že to môžeme potvrdiť v takomto znení. Nemáme žiadne žiadosti o odobrenie v politiky, e, politike nehnuteľnosti a týmto sme preto ukončili naše hlasovanie. Sú prosím nejaké otázky? Zdá sa, že nie sú. Týmto teda označujem našu schôdzu za odročenú. Ďalšia schôdza prebehne 18. februára, teda vo štvrtok, od 9. do 12.30. A tiež e, prebehne mimoriadna schôdza 23. februára tu v Bruseli. O niekoľko okamihov otvoríme schôdzu koordinátorov.